Uh, Vážení kolegovia, ďalší bod uh, nášho programu je prezentácia výročnej správy za rok 2017 uh, zo strany Európskeho dozorného úradu pre ochranu údajov. Pán Giovanni Botarelli, vítame vás, pán Giovanni Botarelli. Toto je prvá výročná správa ktorá je prezentovaná v nadväznosti na súčasný mandát EDPS. Ako veľmi dobre viete, EDPS je vlastne poradcom EP a e, bol vždy k dispozícii v podstate pre tento výbor a všetkým členom poskytoval formálne aj neformálne poradenstvo, keď ide o, o údaje, e, ako ide v nadväznosti na interoperabilitu a, a e, obsah smerníc a tak ďalej. Takisto veľmi dobre vieme, že ETPS sa pripravovalo na to, že vlastne pripraví sekretariát pre ochranu údajov. Ide o bývalý e, článok 29 pracovnej skupiny. GDPR vstúpalo minulý, vstúpilo minulý rok do e, platnosti a pán Botarelli v podstate e, v svojej prezentácii vysvetlí isté aspekty. Maximálne táto prezentácia môže trvať 15 minút. Nech sa páči, máte slovo. Všetkým prajem príjemné dopoludnie a ďakujem vám, pani predsedajúca, za tento úvod. Vážení členovia parlamentu, dovolte, aby som povedal, že je to skutočne pre mňa veľkým privilégiom, že môžem prezentovať výročnú správu za posledný rok, za rok 2017. Toto je štvrtá takáto výročná správa ktorá istým spôsobom e, označuje istý koniec istej éry, istej etapy. Naša správa berie do úvahy nie len EDPS, ale tak, ako ste spomínali, aj e, záležitosti týkajúce sa sekretariátu v nadväznosti na ochranu e, údajov. Veľmi veľa energie sme vynaložili na to, aby sme zabezpečili, aby táto rada mala naozaj k dispozícii všetko to, čo potrebuje a aby naozaj mohla poskytovať svet, e, teda služby na e, svetovej úrovni. Samozrejme, že e, je to istá pomoc, je to istý mechanizmus, ktorý funguje na dobrej vôli a kolegiálnosti členov rady a samozrejme, hlavne pokiaľ ide o cezhraničné prípady, musíme v podstate poskytovať isté praktické rady, ako sa toto všetko dá zvládnuť. Samozrejme, že aj isté sankcie E, sú na toto nadviazané, ale samozrejme, že to e, častokrát odzrkadluje isté kultúrne e, rozdielnosti. Musíme sa stále viac hovoriť jedným hlasom a dnes musíme hovoriť hlavne proti teda vz, náš hlas vz, vlastne naozaj vzniesť proti tomu, aby sa isté osobné údaje zneužívali a táto veľmi značná a v podstate reforma sa teraz vlastne blíži ku koncu a vy teraz už, vidí, teraz už vidíme naozaj tie jasné pravidlá a je to vlastne e, naozaj prvá generácia takéhoto digitálneho využívania údajov. Samozrejme, že európske inštitúcie musia byť vo všeobecnosti pripravené. Je to síce kliše, ale pre administratívu EÚ je to naozaj veľmi dôležité, pretože e, isté takéto e, miesta, ktoré musia byť k dispozícii, sú veľmi dôležité. Uvedomujeme si, že naozaj potrebujú mnohé strany e, isté vedenie, isté poradenstvo a samozrejme, že je potrebné e, zaviesť isté programy v nadväznosti na manažment rizika. My sme naozaj e, zistili za tých posledných rokov, že naše predpovede boli správne. My sme hovorili, že pod potrebujeme naozaj veľmi jasnú diskusiu v nadväznosti na vývoj e, týchto technológií, ktoré v podstate spracovávajú údaje. A musíme naozaj e, efektívnym spôsobom pracovať, musíme naozaj efektívne zabezpečovať, účinne zabezpečovať ochranu osobných údajov. A e, samozrejme, že nariadenie, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, je veľmi dôležité, ale nestačí to normálna v podstate e, sila takýchto gigantov, pokiaľ ide o spracovávanie údajov a pokiaľ ide o, sledovanie e, istých e, informácií, tam naozaj musíme vlastne prijať isté regulatórne akčné kroky, preto som bol veľmi rád, tomu, že Libe a Anna Gomes naozaj vyžadovali veľmi koherentný e, prístup, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a veľa práce sme minulý rok odviedli. Samozrejme, že ide vlastne o ochranu súkromia, o ochranu osobných údajov a výzva, ktorá stojí pred nami, je naozaj toto dodržiavať a toto je vlastne spôsob, ako by to naozaj malo fungovať. Čiže mojou úlohou spolu e, s mojimi dobrými kolegmi aj e, priamo tu sediacimi kolegmi Vojčechom e, Gielarovským. My naozaj budeme musieť byť poradcami pre inštitúcie, naozaj konáme aj na základe žiadosti Európskeho súdneho dvora. A Samozrejme, že budeme sa starať aj o to, aby fungovalo správne GDPR, ale táto synergia musí naozaj byť zakotvená a fungovať. A aj e, samozrejme e, predstavenstvo musí byť aktívnym členom. Veľmi dobre chápeme, že Európsky parlament e, bude k nám sa obracať a bude nás žiadať o veľmi rýchlu technickú expertnú pomoc, a hlavne pokiaľ ide o vynárajúce sa nové technológie. Povedal som, že toto je vlastne rok ochrany údajov a od dnešného dňa uvidíte v podstate bude sa konať e, medzinárodná komisia, medzinárodní komisári pre ochranu údajov. To je konferencia, ktorá by sa mala konať v tomto, na, tom, na pôde tohto parlamentu. My samozrejme nechceme nejakým spôsobom konkurovať si vzájomne, ale my všetci musíme e, istým spôsobom e, správovať istú spoluprácu, riadiť istú spoluprácu. Samozrejme, že ide o to, aby sme boli progresívnymi legis- zákonodárcami a bude to vlastne diskusia v nadväznosti na digitálnu etiku a budú tu politickí rečníci a z celého sveta aj odborní rečníci a boli sme veľmi radi, keby to pred vás predstavovalo istú platformu e, ktorá vlastne naozaj predstavuje, demonstruje um, isté uvažovanie uh, pokrokové. Minulý rok sme začali s vami úzko spolupracovať aj s radou, pokiaľ ide o smernicu týkajúcu sa digitálneho obsahu. Samozrejme, že vo vlastne berieme do úvahy rizika, ktoré by mohli nejakým spôsobom podkopávať GDPR. A tak ako uh, aj pri dohodách o obchode a o ochrane investícií. Naozaj by sme chceli, aby tam neboli nejaké proste možnosti, ako obchádzať e, tieto e, základné princípy ochrany osobných údajov. Včera večer sme, e, sme zverejnili stanovisko, pokiaľ ide o ochranu údajov a manipulácie formou online, pretože prečo sme to spravili? Pretože táto diskusia, pokiaľ ide o takéto nepravdivé e, správy, e, rôzne prejavy nenávisti a tak ďalej. To vlastne je istým spôsobom zneužívanie digitálnych služieb, pretože ide v podstate o to, že je potrebné konštantne monitorovať e, vlastne takéto kanály a ja som presvedčený, že môžeme spraviť toho ešte ďaleko viac e, na to, aby sme zastavili také túto manipuláciu formou online. A e, globálny finančný systém v podstate e, sa tak povediac rozpadáva práve preto, že je nedostatok istej zodpovednosti v nadväznosti na isté informačné toky. A istým spôsobom to môže byť v podstate útok na našu demokraciu a hlavne teraz, keď vlastne prikrát čujem k nejakým novým e, reformám v rámci Európskeho parlamentu. Samozrejme, že budem hovoriť aj o reforme, pokiaľ ide o nariadenie, e, ktoré e, je dôležité v tejto oblasti a sú to vlastne, je to vlastne zákon a je dôležité, aby sme tieto zákony dodržiavali. Tak ako aj vy, aj ja, um, naozaj uh, by som uprednostňoval to, keby GDPR bolo skutočne zosúladené ehm, v nadväznosti na činnosť všetkých orgánov, hlavne tých orgánov, ktoré presadzujú zákon a orgánov činných v oblasti súdnej spolupráce my naozaj chceme, aby to bol, tak povediať, jeden zákon pre všetkých, hlavne pokiaľ ide o administratívne správne údaje. A sme presvedčení, že tieto záujmy je naozaj možné zohľadniť, budeme, ak budeme samozrejme zabezpečovať e, koherentnosť a konzistentnosť v nadväznosti na mm, ochranu údajov. A práve preto my ako dozorný úrad v podstate berieme do úvahy aj Europol, prácu Europolu a oni v podstate veľmi dobre vedia, že sú, je to istým spôsobom nová zodpovednosť, ktorá pred nimi stojí a práve z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby táto agentúra vlastne brala do úvahy integrovaný eh, management eh, spravovania údajov. Takže intenzívna pokračujúca správa v podstate postupuje ďalej, hlavne pokiaľ ide o analýzu takýchto produktov a ja si naozaj myslím, že sme vlastne na tej správnej ceste. Chcel by som v podstate ukončiť e, svoj prejav tým, že by som chcel naozaj zložiť poklonu e, Európskemu parlamentu, pretože ja si naozaj myslím, že e, robíte veľmi veľa a že v podstate uzatvárame istým spôsobom historickú kapitolu, ktorá nemá paralelu nikde na svete. Mnoho v iných e, krajín v podstate bolo inšpirovaných práve e, prácou, ktorú robíme v Európskej únii a my sme vám všetkým za toto vďační. A teraz e, nám zostáva približne rok e, do ďalších e, parlamentných volieb a prosím vás, berte do úvahy, že sme vám naozaj plne k dispozícii a môžeme nasadiť všetky naše sily na to, aby sme túto prácu ukončili. Sme si veľmi dobre vedomi toho, že ktoré sú body, ktoré je potrebné identifikovať a objasniť, pokiaľ ide o ochranu súkromia, Eh, v nadväznosti na túto smernicu roku 2012. Samozrejme, že cieľom zabezpečovania plnej konzistentnosti eh, to je cieľ, ktorý, je netreba, ktorý netreba podceňovať, pretože sú niektoré členské štáty, ktoré sú, tak povediať, šampiónmi a naozaj by chceli vlastne eh, zvýšiť úroveň práce a pomôcť aj Európskemu parlamentu zakladateľom celosvetovej eh, siete, celosvetového webu eh, minulý týždeň počiarkol eh, veľmi dôležité potreby. V prvom rade je potrebné istým spôsobom monetizovať pozornosť a zabezpečovať digitálnu prosperitu pre všetkých. A ďalej, veľké platformy musia vlastne nájsť isté riešenia. A Samozrejme, že to nie je férové voči európskym spoločnostiam a začínajúcim um, novým uh, spoločnostiam a nie je v podstate ich verejnou zodpovednosťou regulovať tento trh. Je to vašou prácou, je to vlastne mandát, ktorý ste dostali od európskych občanov a uh, v touto perspektívou eh, by som chcel sa vám poďakovať za vašu spoluprácu, za všetku tú pomoc, ktorú eh, sme z vašej strany dostane. Veľmi pekne ďakujeme, pán Gutarelli, za veľmi eh, komplexný prejav, pokiaľ ide o výročnú správu. A teraz by som chcela odovzdať slovo členom EP. V prvom rade dávam slovo pani Kienže. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať doktorovi Butarelimu za informácie, ktoré nám predniesol. E, poviem to veľmi stručne, pretože téma týchto dní, ktoré ste dali vy aj do stredobodu vašej prezentácie, a síce ochrana údajov, preukazuje sa, ako je to úplne obratené na ruby. Chcela by som sa krátkosti zamyslieť, e, pokiaľ ide o prípad Cambridge Analytica, pretože tu čelíme porušovaniu ochrany osobných údajov a takisto nezaručenia alebo negarantovania ochrany osobných údajov. Nie je tu transparentnosť, pokiaľ ide o uchovanie týchto údajov užívateľov, ale predovšetkým, čo je ešte závažnejšie, závažnejšie nakoľko ide o voľby, skutočnosť, že tieto veci sa stali súčasťou diskusie a že sa dostali do nejakého obehu, tak vystavili riziku demokratické zriadenia v niektorých krajinách. Čiže fake news, hate speech, tieto podobné fenomény, aké mohli by byť návrhy, ktoré by bolo možné eh, predkladať, hlavne v súvislosti s nedávnym prípadom Cambridge Analytica. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Diaz Demera. Ďakujem veľmi pekne. Pán Butareli, ďakujeme pekne za prezentáciu vašej správy. Včera sme vás videli tak na diaľku v Sofii, nevideli ste vy nás, ale bol tam pán Pierovský, ktorý je tu dnes takisto. Mám obavu, ohľadom druhej časti vášho pozitívneho vnímania otázky ochrany osobných údajov v Európole. Povedali ste, že ideme správnym smerom, to je možno po A, ale po B a tam mám obavy. Rád by som počul isté objasnenia ohľadom tohto bodu B. Hovorili ste o dobe uchovávania týchto údajov a veci, ktoré súvisia s ich analýzou, to ja považujem za slabé stránky a chcel by som týmto dvom veciam počuť viac. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Augustín. Pán López Aguilar. Gracias, querido Gianni Butarelli. Ďakujem pekne, vážený pán Butarelli, za prácu, ktorú odvádzate Toto je obdobie reflexie, pokiaľ ide o nedávne škandály, ktoré ovplyvňujú právne vedomie ústavných demokracií a organizácií, ktoré sa oprierajú o dodržiavanie základných práv. Pretože je jasné, že monopoly, ktoré spadajú pod veľké, respektíve megakorporácie, od tak povediať z internetových oborov gigantov, v skutku odstraňujú tie záruky, ktorým veríme, tie základné práva, ako ochrana súkromia, osobných údajov, dôvernosť. Ja by som rád počul, do akej miery sa dá predpokladať, že nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré zavádza posilnené práva pre opravu a vymazanie alebo zrušenie údajov, do akej miery bude nevyhnutné posilniť alebo revidovať takéto práva do budúcnosti, blízkej budúcnosti, tak aby sme dokázali zabezpečiť ochranu tých základných práv, ktoré viac ako kedykoľvek predtým sú vystavené manipulácii zo strany neštátnych aktérov, organizácií, obrovskými technologickými spoločnosťami, ktoré nespadajú pod inštitucionálnu kontrolu, ktoré nie sú predmetom vyšetrovania orgánov, pre vyšetrovania alebo vyšetrovacích orgánov, ktoré majú zabezpečovať presadzovanie práva. Moja otázka súvisí s tým, že napríklad stále geolokalizovanie osôb a neobmedzené úložné kapacity údajov, ktoré súvisia so súkromím týchto osôb a ktoré umožňuje systém big data, veľkých dát. Po, ochrana takýchto údajov sa stane nejakým spôsobom zastarala a to všetko aj z pohľadu nariadenia, ktoré sa týka ochrany osobných údajov. Ďakujem veľmi pekne, Anna Gomez. Anna. Ďakujem pekne, pán Butarelli, za to, že ste tu. Zdá sa, že nie ste e, úplne v ideálnom stave, takže o to viac si cením, že ste tu. Ďakujem pekne aj e, ohľadom vášho vyjadrenia k úlohe tohto parlamentu. To si vážime, ako aj interakciu s vami a s vašimi útvarmi. To bolo veľmi dôležité a podstatné. Ja sa chcem spýtať, či si myslíte, že nariadenie GDPR je naozaj pripravené na to, aby bolo implementované eh, malými a strednými podnikmi. Eh, teda Predseda sa Cisco tu bol nedávno a povedal, že veľké spoločnosti sú pripravené, ale aký je váš názor na malé a stredné podniky? Čo predpokladáte? A potom, a tu sa samozrejme pridávam, k obavám, ktoré vyjadrila Cecil Kenge, pokiaľ ide o škandál ohľadom spoločnosti Cambridge Analytica Čo by ste poradili nám a vládám a inštitúciám, aby e, spravili? Samozrejme, tu sa nachádzame v oblasti, kde naozaj tie osobné údaje sú priestorom, kde čokoľvek možné pre mnohých ľudí. Sme svedkami vážnych vývojov, napríklad na poli krypto mien. Vidíme, ako to umožňuje prekryté organizovanému zločinu alebo prať špinavé peniaze a tak ďalej. Vidíme samozrejme umelú inteligenciu, vidíme programy s cieľen, respektíve používaním dronov na cieľené zabíjanie, či vojenské alebo civilné použitie. Počuli sme, ako prvá osoba bola prejdená autom, autom, ktoré bolo bez vodiča, ktoré vychádzalo práve zo spracovania big data, opieral sa o inteligenciu. Samozrejme nevieme zabrániť, zamedziť takýmto technologickým na technologickému napredovaniu, skôr ide o to, ako to riadiť, zvládať. Tým sa dostávam k mojej poslednej otázke. Úloha národných e, komisí, e, útvarov pre ochranu osobných údajov a ich interakcia s vašim úradom. U nás v Portugalsku máme veľmi kompetentnú, veľmi kompetentnú, vysoko kvalifikovanú komisiu pre ochranu osobných údajov, ktorá zvyčajne predkladá veľmi dobré stanoviská, kvalitné pre vládu, ktorú niekedy vláda nasleduje, ale niekedy nie. Ale vidíme aj veľmi zvrátené tendencie v rámci vlády, ktorá sa snaží e, odvratiť tento škandál, ktorý sa týka zlatých víz a akým spôsobom to hnalo aj korupciu, aj e, trestnú činnosť. Prebieha trestný E, súdny proces e, s bývalým premiérom. Ja som obhajoval zverejnenie zoznamu ľudí, ktorí dostali tieto e, zlaté víza. Ten minister, ktorý je teraz pred súdom, ktorého nasledovali ďalší ministri, on využil správu práve tohto výboru a zabranil zverejneniu tých, tých mien poberateľov takýchto zlatých víz a nedal mi to k dispozícii. Tušil, že tam nájdem kopu skorumpovaných jednotlivcov a kriminálnych živlov z celého sveta. Nie je to zvrátené, keď e, Národná komisia pre ochranu osobných údajov namiesto toho, aby naplňala svoj predmet činnosti a síce, aby aj uľahčila prácu europoslanca, ktorá je verejnou prácou a oni sa obierajú práve o ochranu osobných údajov a tým ochraňujú a bránia systém, ktorý je skorumpovaný. E, ja to dám aj písomnej podobe, vám to predložím so všetkým dokumentami, dokumentáciou, ktorú k tomu mám. Ďakujem pekne, pani Sipel. Ďakujem pekne. Ďakujeme za to, že ste tu, pán Butareli, a že ste nám poskytli túto správu. Ďakujeme aj za všetku prácu za posledné roky. Myslím, že už ste spomenuli, že naozaj e, žijeme v ťažkých časoch, náročných, pretože keď sme pred mnohými rokmi začali riešiť oblasť ochrany údajov, tak sme hovorili o nejakých e, tlačených papierových e, dokumentoch, ktoré treba ochraňovať, niektoré telefonické hovory, ale možno e-maily. Technológia teraz napreduje stále rýchlejším tempom. Zrazu hovoríme o internete veci, hovoríme o prepojených zariadeniach a takmer všetko okolo nás, tá technológia už existuje, bude zozbieravať naše údaje, naše stolíky, možno oblečenie, telefóny, chladničky a tak ďalej, všetko. Ak to umožníme, tak bude možné zozbierať naše údaje do všetkých predstaviteľných zdrojov. Preto je stále dôležitejšie, aby sme mali silné pravidla ochrany osobných údajov, ale zároveň, a už ste to spomenuli, potrebujeme isté dodatočné regulačné kroky. Nad rámec technológie, ktorá sa stále rýchlejšie vyvíja, máme ešte aj druhú výzvu, a to je, a myslím, že ste to už spomenuli, síce, že sa dostávame stále do väčšieho rizika, že v konečnom dôsledku to bude len veľmi malý, obmedzený počet podnikov, ktoré budú kontrolovať všetky tieto údaje, ktoré sú zozbieravané, čím budú mať priestor nielen na manipuláciu politickej mienky, ale už sú niektorí ľudia, ktorí tvrdia, že obklopení takýmito údajmi, ktoré budú sústredené v rukách len pár aktérov. E, smart living alebo inteligentné domy môžu viesť e, k situáciám, kedy sa skončí e, čas žitia, ktoré je určované jednotlivcom ktoré si dokáže ešte ovplyvniť a určiť ten sám jednotlivec, pretože všetci budeme manipulovaní. Vzhľadom na tieto všetky skutočnosti chcem sa spýtať dve, tri otázky. GDPR nadobudne účinnosť v máji, nie je to ďaleko ale ja mám taký dojem, možno sa k tomu nejak vyjadrite. Ja si myslím, že nie všetci sú pripravení eh, fungovať eh, s tými novými pravami. Rada by som takisto vedela, aký je váš názor, ak v rámci členských štátov Otázka teda, či v členských štátoch máme dostatok kvalifikovaných eh, osôb, personálu, ktorí dokážu podporiť prácu úradníkov pre ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o elektronické súkromie, ešte stále nemáme oficiálne stanovisko e, rady, ale to, čo sa nám dostáva do uší, je zdrojom obáv, pretože niektoré členské štáty, niektorí aktéry sa chystajú dokonca ešte zredukovať to, čo je v návrhu komisii, nehovoriac už o pozícii tohto parlamentu. A pokiaľ ide o nejaké regulačné kroky, viem si predstaviť, e, že tu pracujeme istým spôsobom no, v oblasti práva pre hospodárskú súťaž, daňové veci. Neviem, či vám napadajú nejaké ďalšie veci, ktoré nie sú možno vašej zodpovednosti, ale úprimne povedané, počujeme v tejto chvíli chýry, že veľké internetové spoločnosti by mali odvádzať daň na úrovni 2-3%, 2-3%. Ľúto, ale ako občan to vnímam ako smiešnú. Určite by sme privítali mnohí placenie takto nízkych daní a neviem, prečo by sme potrebovali pre internetové spoločnosti takéto, takúto nízku mieru zdanenia. A pred pár dňami, možno týždňami, prebehla výmena o výmena informácií o ochrane štítoch pre súkromie. Možno máte nejaký názor na to, nejaký pohľad na vývoj, alebo či ešte stále pretrvávajú otázky, ktoré boli v tejto súvislosti položené. Ďakujem, ďakujem pekne. V neposlednom rade pani Ernst. Ďakujem pekne. Vždy sa teším, keď prídete, pán Butareli. A nielen preto, že ste tu, ale preto, že zastupujete veľmi progresívnu politiku v rámci EÚ. E, napriek, nie vždy vychádzajú z EU dobré veci, ale pokiaľ ide o e, ochranu osobných údajov, tak to patrí k tým. Bola som e, pár mesiacov dozadu v Bulharsku a hovoril sa o istej revolúcii. A keď hovoríme o implementácii GDPR, tak môžeme hovoriť o istých revolučných zmenách, bolo tam veľa podnikateľov, eh, takisto aj z eh, Nemecka, ktorí sa vtedy vyjadrili, že ach, ale máme s tým kopu problémov, pokiaľ ide o implementáciu. Nevieme celkom, ako to dokážeme, hlavne pokiaľ ide o menšie podniky. Možno by ste vedeli teraz povedať, či máte istý prehľad ohľadom toho, ako to vyzerá v členských štátoch, aká je situácia, to by pomohlo. Pokiaľ ide o GDPR implementáciu, to je prvá vec. Druhá, správne ste poznamenali, že európska úroveň sa musí usilovať o vysokokvalitný rámec pre ochranu osobných údajov. Samozrejme, nemôžeme požadovať nekonečné množstvo vecí od súkromného verejného sektora, od členských štátov a potom nejakým spôsobom troška odňať do tej ťarchy európskej úrovni. Tak to celkom nejde. A vy hovoríte práve, že aj na európskej úrovni musíme mať jasný režim ochrany osobných údajov, zabezpečiť takú vysokú kvalitu. A tu sa dostávame k tomu čarovnému slovičku Europol. Tam už prebiehajú boje celé mesiace, ako viete. A keď si vezmeme do úvahy nariadenie z 2001. 52, ktoré má byť ako istý svetý grál pre radu, ktorá sa bráni nejakým spôsobom e, presadzovať tento režim ochrany osobných údajov. To platí aj pre agentúry, orgány a tak ďalej. Ako to vy vidíte? Čo by sme možno mali ešte presadzovať alebo za, zabezpečiť, e, ako zabezpečiť teda skutočný posun, aby rada nemohla takto ďalej blokovať. A potom mám ešte jednu vecnú otázku a síce stále sa hovorí o tom, a je to aj vo forme návrhu nám predloženého je lex specialis, lex generalis. Dá sa to spraviť, ale treba si objasniť eh, ten vzťah medzi týmito dvomi vecami. A teraz tá právna otázka, taká právnická, aká je vzťah, aký bude vzťah medzi tým lex generalis, lex specialis, v akom pomere sa to musí nastaviť, aby sme vedeli pripustiť takúto možnosť. To by pomohlo, keby sme to mali objasnené pred diskusiou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Butarelli, nech sa páči, môžete odpovedať. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Na úvod k otázke pani Kienge chcem povedať, že nie náhodou tento rok po ťažkej práci sa nám podarilo zabezpečiť e, medzinárodnú diskusiu ohľadom etických, etického rozmeru nových technológií. My vychádzame z toho, že legislatíva o ochrane údajov, osobných údajov môže zohrávať dôležitú úlohu, avšak e, nestačí to, ak tam nedoplníme aj tie dva chýbajúce zložky, legislatívne zložky, elektronické súkromie a právna úprava, ktorá sa týka inštitúcií, orgánov my sme začali také digitálne upratovanie e, so všetkými príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú fúzií, e, antitrustových opatrení, aby to nebolo také, takých silách, aby to nebolo teda izolované. Včera večer e, sme zverejnili správu o online manipulácii, o fake news, veci, ktoré sa týkali priamo prípadu Cambridge Analytica a sme konštatovali, že je čas na úplne nový prístup pretože aplikovanie umelej inteligencie, nový sofistikovaný rozmer istých nových technológií spolu s koncentráciou moci e, v rukách pár technologických gigantov si vyžaduje diametrálne odlišný prístup. Chceme zvýšiť spoluprácu s príslušnými orgánmi, ktoré majú na starosti legislatív v tejto oblasti, takisto pokiaľ ide o audiovizuálny sektor a mediálnu oblasť. Vychádzame z predpokladu, že nie všetko, čo je technicky realizovateľné, je zároveň aj morálne obhajiteľné. Máme obavy, ktoré sa týkajú e, zásad e, privátno, alebo ochrana súkromia prednastavená, alebo potom e, dosiahnutá nejakým dizajnem, dizajnovými zásahmi. My musíme v tomto ohľade hovoriť so širšou komunitou dizajnerov, navrhovateľov, výrobcov, tak aby oni e, zohľadňovali tú svoju časť e, zodpovednosti. E, myslíme si, že tá dôstojnosť nie je dostatočne dodržiavaná napriek tomu, že je zakotvená v článku 1 zmluvy a preto medzinárodná zmluva potom po tej uzatvorenej sekcii ohľadom umelej inteligencie sa bude sústrediť práve na to, čo znamená etický rozmer v rámci tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie. Kto má nárok hovoriť o etických princípoch? A mali by sme hovoriť o vymáhateľných kritériách, o globálnych vymáhateľných, vymožiteľných kritériách, pretože nie sme schopní uplatňovať medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, ako by sme mohli zlepšiť aj ten etický rozmer. E, pozveme ľudí, rečníkov, nie tých zvyčajných, e, z oblasti filozofie, epidemiológie, aby sme, z celých oblastí, aby sme si ujasnili, ako oni uplatňujú etické zásady vo svojich oboroch a potom e, môžeme formovať závery, čo môžeme ešte spraviť viac, pokiaľ ide o holistický dobrý prístup k e, súkromiu a ochrane osobných údajov. Toto podľa nás je mimoriadne relevantná diskusia. Už sme zverejnili priebežný návrh správy nezávislej skupiny, ktorá bola zriadená na EPDS. E, konzulta- verejná konzultácia je do konca júna, potom bude zverejnená konsolidovaná predbežná správa a na konci oktobra chceme mať plnohodnotnú diskusiu. E, máme plnú podporu snemovne, tejto snemovne a iných inštitúcií, takže naozaj verím, že Európa bude môcť e, byť tým lídrom, pokiaľ ide o túto medzinárodnú diskusiu o etickom rozmere ochrany osobných údajov pani de Mera. My si myslíme, že pokiaľ ide o Európol, tak ideme správnym smerom. Začiatok nebol ľahký. Mali sme e, prechodné usmernenia, ktoré boli e, schvalované takým predbežným spôsobom, bez toho, aby e, prebehla konzultácia s nami, čo sme potom dostali mesiace na to aj na základe stretnutia, ktoré som ja absolvoval s riadiacim výborom, tak to naozaj nám poskytlo uistenie, pretože veľká väčšina nami predkladaných dôležitých odporúčaní bola zohľadnená. Pokiaľ ide o uchovanie údajov, vieme, že treba zdieľať informácie a oni vedia, že musia dodržiavať zásadu nevyhnutnosti a proporcionality. Nie je tu jedno riešenie pre všetkých, musíme to overovať prípad od prípadu, e, spracovanie od spracovania, rôzne kategórie dát, adresáta, podľa adresáta od adresáta, čo je vhodné, ako môžeme nastaviť správnu rovnováhu. Budeme teda spolupracovať aj s tou funkciou na ochranu osobných dát, tak aby sme lepšie identifikovali správne riešenia. Ale ja verím v princípe, že nielen tá stratégia bude fungovať, ale že aj tie konkrétne body ktoré sa týkajú uchovania údajov. GDPR nariadenie a jeho uplatňovanie vo vzťahu k tým gigantom technologickým, pán López Aguilar. Ja? Takže tu máme jasné princípy, eh, podľa ktorých eh, nevyhľadzame nejaké servery, eh, centrálne, a tak ďalej. Pozeráme sa na služby a produkty, ktoré sú ponúkame, Pozrieme sa na to, že eh, kde sú profilované ľudia. Nemôžeme teda hovoriť o extrateritorialite. Poprvýkrát budeme mať takýto čierno prístup, na základe ktorého sa bude uplatňovať GDPR o mnoho lepšie, než eh, dnes na strane tých technických gigantov. Vráťme sa do rokov 95 či 98. Vtedy Podobné firmy z USA napádali rozsah pôsobnosti smernice 9546 mali prakticky také panické záchvaty, stále žiadali o predlženie termínu, najmä okolo oktobra 98. No teraz napríklad Microsoft, Google a ďalší vydali tlačové vyhlásenie, že sú pripravení na dodržiavanie princípov. Takže chápu, že Mm, by bolo veľmi časovo náročné, keby fragmentovali svoju uh, politiku ochrany súkromia e, na celom svete. Čiže teraz môžeme vlastne zaviesť celosvetovo takýto štandard vďaka tomu. No a musí to byť efektívne v praxi. Mm, ide o našu schopnosť hovoriť jedným hlasom. A preto som napríklad e, trval na tom, aby princípy uh, EDPS e boli zohľadnené, aby tu boli nové e, prístupy, napríklad čo sa týka kolegiality, modernizácie, transparentnosti, zodpovednosti, selektivity. No a aby sa to dosahovalo konsenzom, nie hlasovaním. Čiže ak začneme uplatňovať ustanovenia týkajúce sa konzi- mechanizmu konzistentnosti a riadeci, alebo teda vedúci orgán, a ak budeme teda byrokraticky to viesť, tak tý, celé týždne e, sa zamotáme v tom, že budeme sa snažiť identifikovať, kto robí čo. E, maximálne e, musíme hovoriť jedným hlasom naozaj. A my sme pripravení na to e, popasovať sa s tými technologickými gigantmi. Myslím si, že to e, bolo už e, demonstrované, keď sme synchronizovali naše úsilie pri, teda voči Facebooku, pokiaľ išlo o ochranu súkromia v prípade Microsoft eh, voči eh, FBI a eh, ministerstvo zahraničných vecí USA, pokiaľ ide o cloud, tak tam som presvedčený, že 25. mája bude skutočne milník, milníkovým momentom. E, sme tiež pripravení lepšie aplikovať GDPR e, takým škálovateľným spôsobom na malé a stredné podniky. Dnes e, ráno, teda popoludne budem s kolegami, ale teraz hovoríme o tom, ako sa v praxi bude uplatňovať článok 30 odsek 5 GDPR vo vzťahu k niektorým výnimkám či sú teda vyňaté um, úplne štandardne, alebo teda od prípadu k prípadu, podľa toho, čo robia, vzhľadom na e, citlivé dáta, čiže identifikovali sme schodný prístup a v tých usmerneniach, ktoré sme už zverejnili, to ešte bude doplnené, tá 29. pracovná skupina e, sa bude zaberať práve otázkami malých zadných podnikov čo sa týka Cambridge Analytica, nie je to nové, nie je to poprvýkrát, že počujeme o takomto porušení či prepojení. My sme už pred mnohými mesiacmi začali s takou celosvetovou vedeckou podrobnou analýzou tých eh, noviniek, čiže ako sa dáta inovatívnym spôsobom zbierajú, pokladajú, extrapolujú z kontextu. Teda máme tu tie rôzne kanály infonomiky. A pokiaľ ide o správanie, manipuláciu, tieto informácie sa, ako sa spracovávajú, čistým spôsobom mimo kontextu a teda opätovne sa používajú nielen na veľké dátové aplikácie, ale aj na sfalšovanie reality, aby tam bolo nejaké privilegium k prístupu k ľuďom. Analizujeme teda, ako jeden z týchto technologických gigantov môže ťažiť z 52 tisíc e, vzorcov na profilovanie ľudí. To je ľudskému oku neviditeľné. Identifikovali sme tiež určitú novú prax. No, je to napríklad aj e, klávesnica alebo mikrofón na vašom e, počítači. Sú tam rôzne zaujímavé aplikácie na zber údajov veľmi netransparentným spôsobom. Takže je na čase, aby sme zobrali na vedomie tieto novinky, ako algoritmy umožňujú využívanie údajov úplne iným spôsobom. Je to vlastne dobrý, dobrá ukážka toho, že ochrana údajov slúži nielen e, právam osôb, ale aj základným právom a slobodám vrátane e, demokracie. E, Máme prebehajúce rokovania nielen v USA, ale aj s Bodom Spojeného kráľovstva, ktoré sledujeme. Týka sa to konkrétnych prípadov mikrozacielenia, manipulácie. Zadali sme štúdiu, podľa ktorej používateľia pravdepodobne budú šíriť viac informácií a údajov, ktoré budú považovať za falošné, než údaje, ktoré budú považovať za spolahlivé. Takže ten kľúčový odsek ustanovuje konkrétne odporúčania. Nemáme kryštáľovú guľu, nemôžeme za všetko zodpovedať, ale dnes predpoludním sme na program schôdze za, s národnými kolegami zaradili ďalší bod, pretože chceme okamžite reagovať jednohlasne a preto budeme tento prípad sledovať, budeme sa zameriavať na strategický rozmer. Čiže toto stanovisko je smerované vám a ďalším zákonodarcom v EÚ. Ale samozrejme, my si musíme robiť svoje domáce úlohy. Musíme vyšetrovať. Takže budeme synchronizovať naše iniciatívy spolu s kolegami. Čo sa týka GDPR, nož mnohé členské štáty meškajú a to neznamená, že tí, ktorí si urobili domáce úlohy, urobili naozaj e, to najlepšie, čo sa dalo urobiť. Takže ešte stále analizujeme podrobnosti napríklad nemeckého rakúskeho zákona a takisto nedávny predbežný text prijatý v Holandsku. Dokonca aj v mojej krajine pôvodu sa tam tak trošku strátili vzhľadom na, voľby parlamentné, teda bol predložený nejaký neformálny návrh, mal som tu čest vidieť ho, nemôžem povedať, že je 100% uspokojivý, ale snažíme sa konať presviečaním, pokiaľ ide o načasovanie, pokiaľ ide o podstatu. Ja vidím tendenciu minimalizovať intervenciu národnej legislatívy, podrobných prispôsobení. Nie sú tam nejaké veľké porušenia nariadenia EÚ, ale v zásade sú tam určité nuancy, ktoré môžu byť kontroverzné a preto si to bude vyžadovať naozaj veľkú pozornosť Európskej komisie. My ako regulátori sme pripravení. Myslím, že môžeme ťažiť zo všeobecného posilnenia. Zverejnili sme EDPS štúdiu interne v EDPS, ale e, to bude dôležité pre rozpočtové orgány EÚ, pokiaľ ide o rozpočet na, náš rozpočet na budúci rok. Takže spočítali sme počet ľudských zdrojov, ktoré sú momentálne e, pridelené orgánom na ochranu údajov v Európe. Globálne je to okolo 2400 ľudí, to je približne 24-percentný nárast. Týchto 2500 pardon, ľudí, povedzme, že 50 per, to je tak asi 50% lobbystov tu v Bruseli, takže to naozaj máličko. Dobre, ale budeme sa snažiť urobiť toho viac, zmenej e, zdrojmi, budeme sa snažiť byť selektívni, budeme sa snažiť debirokratizovať niektoré procesy, aby sme boli maximálne prísni tam, kde to bude potrebné. Ja by som navrhoval, aby sme o 6 mesiacov v spolupráci s komisiou a snať aj využitím známych fór, ako je výročná schôdzka národných a Európskeho parlamentu, aby sme mali taký bod na programe, kde môžeme mať výmenu názorov o ich úlohe na národnej úrovni, pokiaľ ide o dodržiavanie GDPR. V niektorých členských štátoch som si všimol tendenciu opätovne rozdrobiť, repartikularizovať takým nejakým odvážnym gestom celé to spracovanie údajov, že to je vlastne riadené EU, nariadením EU. A prosím som nejakých derogácií, modifikácií si to teraz eh, vypočujeme, ale myslím si, že to nie je ten správny prístup. Je potrebná ochrana otopných údajov v elektronickom prostredí. Nemôžeme čakať do roku 2020 eh, s touto zastaranou legislatívou, ktorá by mala E, to chce sa uplatňovať, e, je to pretavené do právneho rámca členských štátov, nedá sa to odstrániť predtým, než nariadenie o e-privacy e, vstúpi do platnosti, ale aj tí, ktorí bona fide uplatňujú pravidla GDPR, zároveň sú v tej pasci bývalých pravidiel. To, to by bola katastrofa. Takže bez ohľadu na mm, potrebné kompromisy, ktoré by ste si vedeli predstaviť, moje silné odporúčanie a povzbudenie je, aby sme trvali na veľmi rýchlom prijatí nariadenia a aby sa ten trialog zrealizoval, ktorý myslím, že má byť na jar. No a ešte raz chcem podporiť pani Ernst pokiaľ ide o nariadenie 45-2001, podporujeme myšlienku jedného zákona pre všetkých, nie je priestor na fragmentáciu, napríklad pokiaľ ide o administratívne údaje, čiže to, princípy musia byť rovnaké, znamená potrebu určitých prevádzkových údajov, ktoré kde je predvidateľný možno istý obmedzený počet nejakých usmernení, úprav vzhľadom na špecifickosť tejto činnosti a nehovorím o Europole, ale aj dvoch ďalších hráčoch. Otázka je, ako na to. Kapitola 8a eh, už bola identifikovaná A čo vidíme ako riešenie je Vy ste teraz spomínali lex specialis a lex generalis. Lex specialis môže byť opodstatnený iba, ak by bolo niečo naozaj tak zvláštne a veľmi špecifické a relevantné, by sa to regulovalo špecifickým e, spôsobom. Takže e, predstava, že všetky tieto subjekty sú vlastne zastrašené tými všeobecnými princípmi, to je naozaj vítané, ale len málo ustanovení Euró- nariadenia o Europole upravujú nejaké zaujímavé zábezpeky, ktoré nie sú upravené v smernici pre policiu a spravodlivosť, ale to sa dá upraviť. Čiže keď sa budú uplatňovať tie všeobecné pravidlá, tam, kde sme identifikovali vyšší štandard ochrany, je to možno v troch, štyroch prípadoch, tak možno tento vyšší štandard by sa dal zachovať. Ale e, princíp e, jeden zákon pre všetkých treba e, sledovať a zachovať. E, ja sa samozrejme zaoberám otázkami načasovania, pretože táto rozprava týkajúca sa Europolu a Eurojustu je relevantná pre všetky ostatných viac než 40 inštitúcií, ktoré čakajú na riešenie. Takže povedzte mi všetko, čo pre vás môžem urobiť, aby som vás podporil e, v rýchlejšom prijatí tejto legislatívy. Tento Privacy Shield štít súkromia. To zverejníme ešte tento týždeň, než pôjdeme do Washingtonu na štandardnú návštevu DPS na jar. Zameriame sa na nedávny vývoj v USA, pokiaľ ide napríklad o, o zmeny v zákone FISA, potom ďalšie NFTC, a budeme tam samozrejme ďalej reflektovať na základe toho, na čom sme sa dohodli s národnými kolegami, keď bolo spoločné hodnotenie. Spravodajské informácie musia vychádzať zo solidného zberu osobných údajov. Ten Privacy Shield je dosť jedinečný e, vlastne v tom, čo robia spravodajské služby a urobili to na, v záujme využitia týchto údajov na iné účely, než účely obchodnej povahy. Ale ak chcú ťažiť e, z transferu údajov, treba dodržiavať mnohé princípy, vrátane proporcionality, potreby a plnej transparentnosti. Čiže o to ide. Vítame teda tento prístup, pokiaľ ide o transparentnosť, ale myslím si, že ešte nie sme v cieli keď sa zamyslíme nad tým, čo sme sa poučili zo Safe Harbor. Čiže tu v tomto postblog identifikujeme, čo je ešte stále kritické, ktoré oblasti treba zlepšiť. Súvisí to vlastne s e, tým e, dohľadom. Zameriame sa aj na tú komerčnú časť. Zdá sa, že Privacy Shield nebol jednou z teda priorit USA. Možno, ale dá sa predsa len niečo zlepšiť predtým, než e, budeme mať ďalší takýto prípad deja vu, ďalší prípad e, na súdnom dvore. Veľmi pekne ďakujeme, pán Butarelli, e, za tieto poznámky z vašej strany. Naozaj by sme vám chceli popriať veľmi veľa úspechov vo vašej práci, pokiaľ ide o ďalšie výzvy, ktoré e, pred vami stoja. Ďakujem veľmi pekne za diskusiu, ďakujem za všetky príspevky a chcela by som vám oznámiť, že ďalšie zasadnutie budeme mať 26. marca a 27. marca do obedu až do 12.30. Veľmi pekne vám